pani Jurova. Nech sa páči, pani komisárka. Vážené dámy a páni, ctení poslanci v mene komisie, ďakujem vám za túto eh, možnosť vystúpiť dnes eh, z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov ktorý sme mm, eh, oslavovali minulý piatok. Diskriminácia voči Rómov je stále veľmi rozšírená v Európskej únie a, a, a, a protiromské e, e, nálady e, súvisia s, s stereotypom a, a stigmatizáciou e, Romov. To sa stále e, zhoršuje. Vedie to k e, šíreniu radikalizmu a extrémizmu v celej Európskej únii. Táto tendencia spôsobuje značné znepokojenie. Je nevyhnutné, aby sme zaujeli jasné stanovisko, aby sme urobili maximum na to, aby sme skoncovali s týmito negatívnymi javmi, ktoré sú nezlučiteľnými e, s hodnotami, e, ktoré vyznáva Európska únia. Európska komisia vytvorila e, pevný rámec politiky, právne a finančné nástroje, ktoré v prípade správnej implementácie by mali poskytnúť výsledky v teréne. Komisia posilnila svoju snahu pri zabezpečovaní e, správnej implementácie e, antidiskriminačnej legislatívy voči Romom. Vyzýva členské štáty, aby prejavili väčšiu politickú vôľu a dlhodobú víziu v boji proti diskriminácii, aby podporovali začlenovanie Romov do spoločnosti začlenovanie e, menšín do oblasti vzdelávania ľudských práv predstavuje e, veľmi dôležitú súčasť zdravej spoločnosti. Tohto roku komisia e, naštartovala cieľený kampaň, aby efektívne pôsobila proti stereotypom a predsudkom voči Romom, e, vrátanie školenia médií a úzkej spolupráce s miestnymi samozprávami vo vybraných členských štátoch boj proti diskriminácii Romov a proti e, e cigánskym náladom, vrátanie e, nenavisných prejavov voči e, romskej komunite je súčasťou vieračných správ e, komisie, e, pokiaľ ide o napredovanie v oblasti integrácie Romov a e, v otázke e, rady e, v súvislosti s prvým právnym nástrojem Unii, ktorý konkrétne pojednáva o Romoch. Európska komisia víta a jasne podporuje iniciatívu Európskeho parlamentu, e, e, aby 2. august bol vyhlásený za Memoriálny deň e, rómskeho holokaustu. Komisia nabadá členské štáty, aby konali obdobným spôsobom. Je našou povinnosťou, aby sme si spomenuli všetkých, ktorí trpeli počas nacistického režimu vrátane Rómov. Utrpenie Rómov v koncentračných táboroch predstavuje otrasnú časť eh, eh, európskych dejín. Komisia bude podporovať Európsky parlament eh, v snahe predložiť rezolúciu Európskeho parlamentu do rady, aby sa o tom ďalej diskutovalo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Predtým, ako udelím slovo ďalším kolegom, ktorí dostali rečnícky čas v rámci tejto rozpravy. Chcel by som e, e, urobiť nasledovné vyhlesenie. Počas tejto rozpravy nebudeme e, akceptovať modré karty alebo pripúšťať postup catch the eye. A teraz pár, pán Hrvení, 4 minút, nech sa páči. Vážny pán predsedajúci, vážni kolegovia, je pre mňa cťou a privilegium eh, podeliť sa o svoje eh, mysli v súvislosti s Medzinárodným dňom eh, Romov v mene našej skupiny EPP. Rómske záležitosti majú ľudské, ekonomické, sociálne aspekty je to o to e, dôležitejšie v súčasnosti e, ako aj v roku 2011, e, keď počas maďarského predsedníctva sa rozbehol projekt a sme hrdí tým, že treba vnímať Romov ako dôležitý ľudský zdroj mladí Romovia sa e, stretávajú s osobitnými e, e pretože e, sa musia vystúpiť, vymaniť z tradícií svojho spoločenstva. Dokonca ak sa im podarí prekonať tieto faktory, stretávajú sa s diskrimináciou a predpojatosťou spoločnosti Dá sa povedať, že rómska populácia potrebuje osobitnú pomoc e, vo svojom snažení s tým, aby dokázala e, prekonať všetky nevýhody a ďalšie komplexy. Našou úlohou je formovať také postoje v spoločnosti, aby viac rešpektovala a akceptovala Romov. V mene Európskej únie, musím povedať, že našou hlavnou povinnosťou je, je vytvoriť špeciálne programy, ktoré sa budú sústredovať na riešenie tejto problematiky. Práve preto rómska stratégia vyzýva členské štáty, aby odmietali všetky formy segregácie, diskriminácie a akékoľvek prijavy rasizmu. Rómska problematika investované zdroje sa oplatia, ak budeme e, spoločne e, sa snažiť dosiahnuť e, výsledky. Musíme osloviť aj Romov a nie len Romov, ak chceme, aby naše projekty boli dlhodobo udržateľné. Je veľmi dôležité, aby kultúra a dejiny Romov sa integrovali do vzdelovania mládeže, s tým, aby nová generácia nevyrastala bez e, e správnych vedomostí alebo nesprávnymi informáciami o 10 miliónov e, rómskych občanov v Európe. Európa sa rozhodla, e, že e, bude e, e prekonovať všetky tieto nedostatky a budeme e, e, pomáhať Rómom počnúť od útleho detstva. E, to je veľmi dôležité, i keď výsledky sa prejavia podstatne neskôr. V členských štátoch sa rozbehli celé programy určené pre školy s tým, aby sa stále väčšiemu počtu rómskych detí sa dostala e, e, lepšia šanca od e, detstva. Keď otvárame do široko dverí škôl, rovnako musíme postupovať aj v kostoloch, s tým, aby sme prejavili solidaritu voči rómskému spoločenstvu. Musíme e, e, e, byť hrdí na inteligenciu Rómov, musíme poskytnúť rómskej mládeže dosiahnuť výsledky a vytvoriť také podmienky, ktoré nám im umožňa spolupracovať s, s nami. Siete a kontaktné väzby medzi s školiacimi zariadeniami sú veľmi dôležité. My sme spoločne rozbehli túto prácu, pokračujeme tiež spoločne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slova má pani Soraya Post. 5 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Minulý rok e, sme diskutovali o znesení, o e, uznaní e, proti cigánskych postojov za vážny problém, aby sme rešpektovali aj dôsledky rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny. Toto uznesenie sa schválilo veľkou väčšinou. Parlament jasne poukázal na to, ako musíme konať, aby sme bojovali eh, s protiromskými náladami v celej Európe. Eh, s Romami musíme zokázať ako s ľuďmi. Eh, proti romské nálady sú hanba Európy. V Rade a v komisii všetci súhlasíme, že treba bojovať s diskrimináciou Romov, Romov všetkými prostriedkami. A teraz vyvstáva otázka, čo musíme robiť v praxi. Nestačí uplatňovať sociálne opatrenia, treba bojovať s osobitnými prejavmi rasizmu. A musíme e, e, pôsobiť na celú spoločnosť. E, parlament v tejto rozprave nasolil dve dôležité otázky Poprvé, čo e, má urobiť rada, aby členské štáty uplatňovali konkrétne opatrenie na boj e, e, s osobitnou formou rasizmu proti romskými náladami. Rada členské štáty musia stanoviť ambiciozne konkrétne ciele, ktoré komisie bude potom hodnotiť. V opačnom prípade nič sa nestane. Komisie musí menovať vysokého predstaviteľa pre boj proti rasizmu aby sme eh, konali vo všetkých smeroch Európskej únie. Treba zabezpečiť, aby rasisti a ľudia eh, naladení proti Romom nemali prístup eh, do parlamentu. Dokážete nám potvrdiť, že Deň pamäti e, e, bude napokon schválený e, pre rímsky, holokost 2. augusta. Minulý týždeň sme oslávali Medzinárodný deň Romov a veľká väčšina všetkých politických skupín podporila E, toto podujete. Mali sme výstavu, e, diskusiu vedúcich predstaviteľov politických skupín, e, mali sme semináre, ale napokon sme to uzavreli tak, že sa nám nepodarilo začleniť náležitým spôsobom Rómov do našej spoločnosti. Musíme osloviť celú spoločnosť a tam uplatňovať konkrétne opatrenia. Ľudia na ulici, v autobusoch, E, zdá sa, že nemá žiadnu e, hanbu, keď sa negatívne vyjadrujú o Romoch. Ja som e, samot na to zažila. Počula som o tom od viacerých ľudí. Videla som to v kine. Romovia často žijú v osadách bez prístupu k elektrickej energii, k vode, e, majú zlé možnosti školenia alebo majú zlý prístup k zdravotníctvu. Situácia tam je e, katastrofálna. Pokiaľ nezačneme konať teraz, e, ocitneme sa v neznesiteľnej situácii a celý svet bude zhrozený s tým, čo sme pripustili ako dokážeme my v Európskej únii e, e, nutiť 12 e, miliónov ľudí, aby žili pod hranicou chudoby? Nesmeme čakať, kým krajina pravica využije nálady proti tej skupine v maximálnej možnej miere. Etablované politické strany neriešia tento problém a teraz čelíme výsledku Skupina socialistov a demokratov pripravila program. E, voláme e, po pevnom postoji a nesúhlasíme so status quo. Ďakujem všetkým politickým predstaviteľom, ktorí sa zúčastnili e, na diskusiách. Tam boli zastúpení všetci, okrem predstaviteľov skupiny ALDE. Z organizačných dôvodov nemohli prísť Všetci však súhlasia, že rómska problematika musí byť v stredobode pozornosti napriek všetkým ostatným výzvam, ktorým v súčasnosti čelíme. Chceli by som vyzvať komisiu, aby e, vážne sa postavila voči tejto záležitosti. E, nie je priekne, aby v roku 2016 e, sme nekonali. Je najvyšší čas, aby sme začali konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyne. A teraz pani Židňanská. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Slovensko patrí medzi európske krajiny s početnou rómskou menšinou. Odhaduje sa, že dnes tvorí asi 9 populácie. Veľká časť Rómov je následkom nízkeho vzdelania a nezamestnanosti závislá od sociálneho systému a tiež v živote čelí zložitým situáciám z dôvodu chudoby diskriminácie a zaužívaných stereotypov rómske deti sú častejšie ako nerómske zaškolované v špeciálnych školách a zamestnanosť rómov predstavuje asi len ten oproti sixty u nerómov. mnohí rómovia už rezignovali na hľadanie si pracovného miesta deti strácajú motiváciu sa učiť. napriek dostupným finančným prostriedkom zo štátneho rozpočtu ale aj eurofondov sa ukazuje že štát dlhodobo nie je schopný začleniť vylúčených rómov som presvedčená že zásadnú úlohu v tomto procese zohrajú a už aj zohrávajú občianske združenia cirkvi a najmä miestni lídri ktorí si zaslúžia naše uznanie a môžu inšpirovať mnohých ďalších vo svojich komunitách. preto je dôležité im vytvárať podmienky pre prácu finančne ich podporovať ale aj zviditeľňovať. preto som rada že minulý týždeň v európskom parlamente slávnostne odhalili slovenskému rómovi a jeho kolegom putovnú sochu. ján Cibula má neuveriteľný životný príbeh z osady sa vypracoval až k vlastnej lekárskej praxi vo švajčiarsku a bol jedným z deviatich iniciátorov prvého rómskeho svetového kongresu. pri tejto príležitosti si teda už forty five rok pripomíname svetový deň rómov. pán Cibula bol presvedčený že iba združovanie rómskych elít pomôže zbúrať bariéry medzi rómami a nerómami ktoré žiaľ existujú v spoločnosti dodnes nikto z nás si nevybral či sa narodí zdravý alebo so zdravotným postihnutím či príde do bohatej rodiny alebo do rodiny žijúcej v chudobe v niektorej z osád. bez pomoci zvonka sa však z bludného kruhu chudoby a vyčlenenia nedostane. čím skôr sa nám podarí preseknúť tento kruh tým viac z toho budú profitovať nielen samotní rómovia ale celá naša spoločnosť. oddaľovanie riešenia môže mať naopak devastujúce následky nielen pre konkrétnych ľudí ktorých sa to týka ale hrozí ešte väčší nárast radikálnych postojov. ďakujem.

Vítame, Alde víta túto diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. E, oslava rómskej kultúry zdôrazňuje, že títo ľudia čelia diskriminácii a prenasledovaniu v mnohých oblastiach. Ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby som e, pripomenula všetkým, že nediskriminácia je základná hodnota Európskej únie. Musí sa urobiť oveľa viac na boj proti diskriminácii a stereotypom proti Rómom, a, ale tiež sú tu socioekonomická integrácia, ktorá je kľúčová preto, aby to bola rovnosť pre všetkých. Európska únia a členské krajiny sa zaviazali k tomuto, ale keď sa pozriete na reálnu situáciu, tak sme ďaleko od tohto cieľa. E, segregácia, vyhosťovanie, diskriminácia k vzdelávaniu, ubytovaniu, zdravotnej starostlivosti sa nedá tolerovať už viac v Európe. Nemôžeme sa uspokojiť s národnými stratégiami pre rómsku integráciami, ktoré sú iba na papieri. Európsky parlament by sa mal viac angažovať, byť viac aktívnejší, monitorovať, ako, do akej miery táto stratégia sa implementuje e, z pohľadu efektívnosti nákladov a konkrétnych výsledkov. Máme spoločnú zodpovednosť konať a zabezpečiť, aby základné práva boli rešpektované všetkými. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Ernst na 3 minúty 30 sekúnd. E, naozaj je to veľmi ťažké, keď e, vidíme takúto situáciu. A musíme e, sa skutočne snažiť pochopiť, že už e, e, stovky rokov tu s nami žijú Rómovia, viac ako 600 rokov. A 600 rokov stačí podľa mňa na to, aby boli považovaní za ľudí odtiaľto, za kolegov, za spoluobčanov a preto za Európsku ľavicu musím povedať, že ich považujeme za priateľov a preto je pre nás ťažké sa k tomuto postaviť. Rómovia v mnohých krajinách sveta obohacujú spoločnosť ako Ronald Lee, kanadský spisovateľ, mm, napísal. Harry Stojka je ďalším príkladom. Eh, Romany Rosa, eh, svetoobčan, eh, boxer Johan William Trojmer, Eh, tak ako ďalších 500 miliónov Rómov, eh, ktorí boli eh, zavraždení v mnohých vojnách. Hovorila som s mnohými Rómami a povedali mi to isté. My chceme niečo veľmi jednoduché. Chceme mm, mm, nechceme vlastný štát alebo náboženstvo. Chceme, aby sme mohli žiť tam, kde žijeme. Chceme žiť tak ako ostatní, pracovať, mať rodiny, e, chceme sa tu rodiť a umierať. E, nechceme žiadne privilegia alebo zvláštne správanie. Chceme byť občanmi. Chceme, aby sa s nami rovnako zaobchádzalo, mali sme rovnaké šance a príležitosti a mm, nemať strach z toho povedať, že sme Rómovia. Romovia doteraz musia vysvetľovať, že sú skutoční ľudia, že tu chcú slušne žiť, e, že tu nie sú len hudobníci a muzikanti e, alebo nejakí iní občania. Po 17 e, rokov keď došlo k vyhosteniu do Kosova z Nemecka, tam, tam neboli žiadne predpoklady na život. A toto je skutočne um, skutočnosť našej dnešnej doby. Boj proti rasizmu a arogancii, uh, s tým sa musíme uh, popasovať. Musíme bojovať za takýto svet a toto je pre mnohé rómske organizácie a iniciatívy e, veľmi ťažká úloha. Preto využívam túto príležitosť, aby som poďakovala za to, že to tu môžem povedať. Je tu skutočne každodenný boj sú tu napríklad rómske centra v Göttingene, ktoré mi ležia veľmi na srdce. Rómsky parlament v Budapešti, v Španielsku, v mnohých eh, ďalších prípadoch rómskych iniciatív v Kosove, v eh, Rumunsku, v Bulharsku, kde sa hovorí o integrácii nových prichádzajúcich Rómov. Tieto iniciatívy o tom nehovoria. Robia to ukazujú, kde sa to skutočne dá, kde sa majú dodržiavať e, ľudské práva s jediným cieľom, aby títo ľudia boli považovaní naozaj za ľudí. Ďakujem. Ďalší rečník e, na minútu a pol. Ďakujem. Vážená pani komisárka, milí kolegovia, a Rómovia v celej Európe. Medzinárodný deň Rómov je deň, ktorý si musíme pripomenúť e, tie strašné prenasledovania, ktorým Rómovia čelili stovky rokov na tomto kontinente. Je to ale príležitosť zamyslieť sa nad nespravodlivosťou, ktorým Rómovia čelia ešte dnes v Európe. V minulosti, ale aj v súčasnosti e, chcem jasne povedať, že máme zodpovednosť vytvoriť inkluzívnu Európsku úniu, bojovať e, proti e, antiromským, e, antiromskému správaniu. Môžeme formovať politiku antidiskriminácie, môžeme vytvárať spoločnosť, ktorá dáva rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o ubytovanie, vzdelávanie, zamestnanosť a zdravotníctvo Európske štrukturálne fondy sú jedným z nástrojov, ktoré máme k dispozícii, preto by sme tento cieľ dosiahli. Ale potrebujeme ísť aj ďalej. Boj proti diskriminácii sa nekončí len formovaním politiky. Musí ísť oveľa hĺbšie do našej spoločnosti. Len jeden príklad. 11 miliónov Romov, ktorí žijú v Európskej únie, to je veľká diverzita. A ešte stále, keď otváram noviny, tak vidím stereotypické obrázky Rómov každý deň, ktorí nezastupujú túto diverzitu. A <clears throat> takto nebudeme bojovať proti diskriminácii Rómov v Európskej únie bojujeme spolu s romskými aktivistami a znovu a znovu som vďačná za to, čo môžem robiť a ďakujem Európskej komisii za to, že bojuje za rovné, rovnaké práva a Chcem povedať aj to, že ja už nechcem, aby sa mne ďakovalo. My by sme mali byť vďační za bohatstvo rómskej kultúry v Európe, za silu rómskych aktivistov v politických rozpravách. A ďakujem Rómov, ktorí mi otvorili dvere, podelili sa so mnou o svoje skúsenosti, jedlo e, a tak ďalej. Takže ďakujem vám všetkým za to, že sme bojovali boh po boku s vami proti diskriminácii Rómov a za rovnaké práva a inklúziu Rómov v Európe. Som spoctená. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Karver na minútu a pol. Eh, konverzáciu eh, so svojim otcom, ktorý mi hovoril, že nikdy nezabudni, odkiaľ si a kto si a odkiaľ pochádzaš. Um, jeho matka sa za, narodila v karavane, bol to skutočný eh, Róm a bol naozaj veľmi tvrdým človekom a ja som hrdý na tento pôvod, za to, že môžeme bojovať e, za to, aby sme už nežili na okraji spoločnosti. E, Rómske únie, Rómska rada, s nimi spolupracujeme e, v mnohých mestách. Nedávno bola presadená legislatíva v Spojenom kráľovstve tieto problémy narastajú, čelíme obrovským nedostatkom prostriedkov a e, britská, britský výbor pre holokaust je takisto aktívny. Pán predseda, v 21. storočí v Británii e, nikdy neboli tieto problémy vyhrotenejšie, ale ale britská vláda sa musí postaviť tejto výzve a nemôžeme to zamiesť pod koberec. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, ďakujem za túto inšpirujúcu diskusiu. Ja naozaj môžem sa prihlásiť ku všetkému, čo ste povedali a je tu samozrejme mnoho ďalších vecí, ktoré by som vedela doplniť. Pani Soraya Post e, povedala, že musíme spraviť veľa a musíme to spraviť teraz. Situácia sa zhoršuje, pretože my robíme veľa, veľa sme už aj spravili, investovali a evidentne efekt je slabý. Situácia sa nezlepšuje a naopak e, situácia sa práve zhoršuje. to, čo vidíme teraz v Európe, rastúca netolerantnosť, Rómovia sú, tak povedať, prvý na tom zozname tých skupín, voči ktorým sú smerované útoky, ktorí sú dehonestovaní, ktorých sa zabávajú, ktorých musíme sa zlepšiť, musíme konať lepšie ja rozmýšľam veľmi intenzívne, prečo sa tak nedieje, prečo, kde sú tie prekážky, ktoré nám zabraňujú zabezpečiť inklúziu, začlenenie Rómov. Vidím tri hlavné problémy. Prvý problém, taký rezortizmus, lebo musíme všetky e, tie oblasti riešiť jedným zacielenou, zacielenou politikou. Otázky zdravotníctva, sociálnej ochrany, vzdelávania, tak aby sme dali príležitosť, šancu eh, deťom v týchto rodinách. Vidíme v samotných členských štátoch, že tieto odvetvia, sektory majú na starosti rôzne ministerstva, spadajú pod iné ministerstva a oni sami eh, priznávajú potrebu spoločných krokov a to sa už odráža aj na úrovni tých národných stratégií. A ja dúfam, že dokážeme preklenúť niektoré existujúce problémy čo skoro. Druhá vec, e, mám pocit, že túto politiku realizujeme teda pre Rómov s Rómami, ale bez Rómov. Robíme to bez Rómov. Musíme ich viacej prilákať pre realizáciu takejto politiky, pretože bez nich to nenaplníme. Tu vidím e, nutnosť podporovať viacej e, mimovládny sektor, niektorí z vás to už povedali, čiže mimovládne organizácie a tie miestne komunity, ktoré sú v každodennom, každodennom kontakte s Rómami. Samozrejme, ja som veľkou kritičkou eh, financovania mimovládnych organizácií, pretože to nestačí. Nie sú to ale jediné organizácie, ktoré pracujú s otázkami začlenenia Rómov. Neustály problém s financovaním. Ďalšia vec, eh, stále musia a sú nútení hľadať prostriedky na financovanie svojich aktivít. Mali by sme sa preto pozrieť aj na spôsob financovania mimovládneho mimovládneho sektora. Keby sme to dokázali zabezpečiť, zabezpečili by sme zároveň udržateľnosť týchto projektov. Ďalší problém, ktorý vnímam, je lepšie využívanie financií zo strany EÚ. Opäť hovoríme nie o takých krátkodobých projektoch, ale pritom si musíme uvedomiť, že je nevyhnutné zamerať sa dlhodobo, vyhľadovo, aby sme celú tú situáciu zmenili. To je vec, ktorú chceme dosiahnuť nakoniec. Chceme vykoreniť tie stereotypy a predsudky, ktoré panujú v spoločnosti a to nemôžeme spraviť v krátkodobom horizonte a s nesprávne zvolenými nástrojmi. Pracujeme všetci spoločne na tejto veci a nebojme sa priznať si, že niektoré veci nerobíme dobré a že je tam priestor na zlepšenie. Ďakujem pekne, pani komisárka.